Good evening, colleagues, ladies and gentlemen. That was a páni, viem, že to asi 11, 10 minút trvá prísť sem z eh, ďalšej strany parlamentu. Sme však už na mieste. Eh, spravodajca je s nami, to je najdôležitejšie. Chcem povedať, že návrh programu dnes, na dnes je veľmi jednoduchý. Jediná téma vlastne, súhlasíte, že? Vidím, že áno. Je to bod 3, Európsky fond pre strategické investície a návrh opravného rozpočtu číslo 1, e, rok 2015 Európsky fond strategické investície a úvahy o návrhu stanoviska. Začnem tým, že chcem poďakovať pani spravodajky i mnohým tieňovým spravodajcom za to, že ste pripravili návrh e, správy tak narýchlo. Zo pár stretnutí sa uskutočnilo medzi tieňovými spravodajcami a spravodajkňou Návrh správy však pripravil naša spravodajkyňa. Návrh správy je k dispozícii len v angličtine vzhľadom na uh, veľmi rýchly harmonogram prác zo strany gestorských výborov. Prekladateľské služby mali pripraviť preklady na predloženie pozmeňujúcich návrhov. To je totiž podľa mňa oveľa dôležitejšie pre nás. Presné znenie pozmeňujúcich návrhov vo všetkých jazykoch. Takže môžeme očakávať dodatočné pozmeňujúce návrhy, pretože pozmeňujúce návrhy pani spravodajkyni sú už práve, všetky spoločne. Všetky sa preložia. Pani E, teda pozmeňujúce správy, pozmeňujúce návrhy pani spravodajkyne i ďalšie. ITRE tu postupuje podľa v bodu 54 e, v zmysle článku 5.2 cieľov tohto Európskeho strategického fondu a dvoch článkov 18 a 19 e, Horizontu 2020, Horizont 2020 škrty a škrty e, CEF. Máme tak tiež džentlmenskú dohodu s výborom TRAN. Ako škrtať CEF? Na diskusiu máme dve hodiny, dosť dlho, pretože by sme mohli byť veľmi otvorení diskusiám a každý by sa mal ujať slova, každý z vás, ktorý chce hovoriť. Teraz má slovo Pani Van Bremt, e, máte na, e, slovo na 5 rokov, pani, na 5 e, minút, pani spravodajkyňa. Dobre, 6 minút. I'll do my very best. Um... Budem sa snažiť, pán predsedajúci. Máme skúsenosti v zrýchlenom konaní v tejto téme Máme veľmi krátky čas na návrh správy. Viem, že je tu obmedzený čas na navrhnutie pozmeňujúcich návrhov, takisto na kompromisné pozmeňujúce návrhy a potom následne hlasovanie a potom rokovania s radou. To nám však nezabránilo intenzívne e, spolupracovať medzi stieňovými ďalšími poslancami, ľuďmi mimo parlamentu. Aby sme tu mali stanovisko, so špecifickými znakmi. Poďakujem nielen spolupracovníkom, ale aj ľuďom zo sekretariátu. Veľmi dobre pracovali. Tiež ľudia zo sekretariátu rôznych politických skupín. Tieto skúsenosti nám umožňujú byť veľmi silnými. Chcem zdôrazniť, že sme navrhli kritickú správu pomerne. Nie však preto, že by sme neverili, že e, tá, e, tento strategický fond, že e, aby, ma, aby, mal takú, aby sme, je dôležité, aby sme mali takúto iniciatívu. Komisia Európa ako celok smeruje k novej dynamike investícií a tento fond pomôže nakopnúť európske investície a to vytvorí tú potrebnú podporu pre súkromné investície, verejné zložky, aby sa investovalo tam, kde je to potrebné v Európe. Jedna z tém, ktorá si zaslúži zdôrazniť, je to, že za posledné roky v sme rozvinuli politiky zamestnanosti, vzdelávania, sociálnej inklúzie, priemyslu a energetiky. To všetko bolo pre nás veľmi dôležité. Pre nás je dôležité, aby e, FC bolo nielen v súlade s týmito politikami, ale aby to bol nástroj, ktorý umožní zrealizovať tieto politiky. To to môžeme e, urobiť v týchto strategických sektorov, aby sme mali trvalo udržateľnú, dekarbonizovanú e, ekonomiku, udržateľnú e, nízkouhlíkovú dopravu, digitálnu ekonomiku a samozrejme výskumnú infraštruktúru, inovatívne produkty. A teraz prejdem k jednotlivým špecifickým častiam. zameriam sa na naše výuč, výlučné e, kompetencie. To neznamená, že by som nepredložila e, pozmeňujúce návrhy k týmto exkluzívnym kompetenciám. Je to však chrbtová kosť tejto správy, sme na to za to zodpovední a ďalšie pozmeňujúce návrhy sú kombináciou vo v súlade s touto stratégiou. Prvá otázka znie, odkiaľ prúdia tieto prostriedky? Odkiaľ pochádzajú? A tu chcem zdôrazniť, že v správe nespochybňujem stratégiu alebo filozofiu, ktorá je navrhovaná komisiou, že EU záruky v tomto fonde budú financované z európskeho rozpočtu. Vám všetkým chcem navrhnúť, aby sme sa na tomto princípe dohodli. Avšak sme presvedčení, že tieto ciele nemožno dosiahnuť, súčasne zasahujúc do programov, ktoré už dnes existujú a podporujú rovnaké ambície. Preto sme proti navrhovanej financujúcej štratégii, ktorá škrtá e, e, v horizonte 2020, e, aby sa financoval EFSI. Ciele sú rovnaké ako v EFSI, ale nebudú to témy pre túto správu. Tieto projekty by sa inak stratili v, v, v vo výskume a v rozvoji. A preto navrhujeme alternatívny postup. Vyhneme sa škrtom v eh, horizonte 2020 a budeme mať jednoduché vymazanie v prvej exkluzívnej kompetencii, ktorú máme v článku 9 a v článku 18. Financovanie sa dá urobiť rozhodnutím o postupných rozpočtových záväzkoch v rozpočtovom postupe. Disponibilita európskej záruky pre EIB sa um, právne <clears throat> uh, uskutoční, to je naša záruka, ako náhle to vstúpi do platnosti. To je náš záväzok. Ale rozhodujúc sa o fonde ako takom v rámci rozpočtového postupu nám to umožňuje uh, zachovať Horizont 2020 a SES, zachovajúc všetku flexibilitu a relevantné predpisy pokiaľ ide o zvyšky či marže v rozpočte v viacročnom rámci 2014 až 2020. Kolegovia, chcem zdôrazniť, že táto stratégia nie je len stratégiou tohto výboru. Ak sa pozriete na správy stranu, tá istá stratégia, to je veľmi dôležité, mohli by povedať, že to je preto, že nechceme e, e, stratiť prostriedky, ale uvidíte presne tú istú stratégiu v správe z ekonu o rozpočte. Je to veľmi mocný, e, mocné posolstvo z parlamentu. Druhá vec, kam budú peniaze smerovať. Ja si myslím, malo by to byť v súlade so všeobecnou politikou, ktorú sme už stanovili spoločný strategický rámec, klimatické, energetické ciele na 20, 30 a 50. Musíme tu byť tvrdí, pokiaľ ide o nízkouhlíkovú dopravu a výskumnú infraštruktúru. Uvidíte, že špeciálne zdôrazňujem účinnosť energetiky, pretože verím, nie, pretože by som si myslel, že je to rovnako dôležité ako obnoviteľné energie, ale verím, že energetická účinnosť pridáša mnoho spoločenských e, pridaných hodnot. Mali sme o tom diskusie o energetických e, cieľoch. E, nie sú tam a to znamená, že vlastne nemáme dostatoč, dostatok energetických e, projektov k tejto veci ak sa pozrieme na prvý zoznam, ktorý dodali členské krajiny, ale pokiaľ ide o podporované projekty, vidíme, že len 5 z nich obsahuje energetickú účinnosť. A angažovanie v energetickej únie komisie, kde energetická účinnosť má byť prvým cieľom, nedociahneme to, ak nebudeme to podporovať cez EFSI. Tu musí byť vyčlenených 20 na energetickú účinnosť, pokiaľ ide o FC záruku. To bude súčasťou, nebude súčasťou diskusie, ale chcel som povedať, že to je to veľmi dôležité, aby energetická účinnosť mala dôležitú časť. Na záver snať ešte dodám zo pár odkazov na ďalšie pozmeňujúce návrhy. Ako som už povedala, dve oporné konštrukcie, kde budeme investovať v EU a odkiaľ pôjdu prostriedky článok 5.2, my budeme rozhodovať, aké sú kritéria oprávnenosti pre projekty. Musíme teda zabezpečiť, aby EIB v konečnom dôsledku v riadiacej štruktúre urobila to, čo ich chceme, aby robili pokiaľ ide o celkovú úroveň. Preto musíme zabezpečiť, aby naše usmernenia sa rešpektovali, ako náhle projekty sa vyberú investičný výbor tak bude robiť na každodennej báze, ale tento výbor by sa mal e, skladať z odborníkov, aby sa robili fundované rozhodnutia, hlavne pokiaľ ide o článok 5,2 správa ekonu o rozpočte, uvidíte tu iné smerovanie, pokiaľ ide o riadenie. O, o tom musíme diskutovať a zabezpečiť, aby sme našli dobrý kompromis ku kompromisu. Záverom chcem povedať, že lehota pre pozmeňujúce návrhy je už, od, je už 13. Viem, že nie je veľa času. Viem, že ste už e, so mnou spolupracovali na tom materiáli a verím, že množstvo pozmeňujúcich návrhov len posilní správu, ktorú máme pred sebou. Verím, že množstvo pozmeňujúcich návrhov k digitálnej ekonomike, výskumu a vývoji posilnia to, čo máme už pred sebou. Opakujem, že je to pred nami veľmi složitý postup. Nejde len o stanovisko v ITRE, musíme to mať v súlade s ekonom a stranom a tamejšími stanoviskami. Ďakujeme vám za vašu správu, takisto za spoluprácu medzi TRAN, ITRE, ekonom a e, rozpočtovým výborom. Pre každého tieňového správdajcu e, e, odporúčam 4 minúty. Najprv pán LR. Ďakujem, chcem vám najprv poblahoželať. Nie je to, že by som posudzoval. Nie, odviedli ste e, veľmi dobrú prácu. Nie je to len zo slušnosti. Naozaj to myslím vážne. Je dôležité, čo ste povedali, aby sme mali spoločné stanovisko celého parlamentu, pretože toto sa E, nedialo sa účasti parlamentu. Budeme teda silní, ak budeme mať spoločný postoj k horizonte, horizontu 2020 a tak ďalej. Myslím si, že môžeme zdieľať základný postup, že musíme nájsť alternatívne riešenie pre rozpočet. Je tu e, silná spolupráca medzi výbormi Ehm, myslím si, že súhlasíme v politických skupinách i s týmto smerom, takže sledujeme vašu pozíciu, ale očakáva sa, že tu budú ehm, potrebné zásahy mikromanažerské. Nechceme ten návrh v zásade spochybňovať, ale z praktického pohľadu by sme chceli hľadať múdrejšie riešenia a budú tu prebiehajúce riešenia, ale vaša silná pozícia je veľmi nápomocná, aby sme rokovali hoci zdieľame vaše zacielenie na energetickú účinnosť, mohli by sme možno zvažovať o tom, že špecificky pokiaľ ide o energetickú účinnosť, otázka by mohla byť, že pokiaľ ide o financovanie tohto, musíme sa zamerať i na energetickú infraštruktúru, pretože to bude cez e, e nadnárodná vlastne otázka v Európe a chceme ísť zameranie na malé a stredné podniky, ktoré boli v centre záujmu Európskeho parlamentu. Pokiaľ ide o praktickejšie otázky, mohli by sme možno doplniť určité návrhy k otázke aby e, sme mali dôraz, aby v riadiacej rade bolo zastúpenie, pokiaľ ide o vy, vy, vy, vymedzenie prostriedkov, mohli by sme ísť ďalej pri, pri principiálne vymedzenie nad e, 25 My chceme mať určitú jasnosť, ako terejšie nástroje budú s FC spolupracovať, pretože máme tu finančný nástroj a nedávam zmysel, ak by do určitej miery sa to nekombinovalo nám nedáva zmysel špecificky, pretože ak sa dokázalo, e, že e, to na trhu v pilotnej fáze funguje a my potom chceme e, dôraz na túto tému, pretože inak by sme len pridávali slabý nástroj k nástroju, ktorý funguje a ktorý funguje pre inovatívne malé a stredné podniky. Malé a stredné predovšetkým. Toľko z našej strany a blahoželám vám e, k vašemu návrhu. Ďakujeme. Ďalším, ďalším rečníkom za EKR pán Evžen Tošenovský. Ďakujem. Pán predseda, v prvom rade by som chcel poďakovať pani spravodajkyni za to, že v tom veľmi kritickom čase zvládla jednak prípravu správy a jednak, že postupne sa stretla tieňovými spravodajcami, pretože vieme, že je to podľa našich parlamentných skúseností, je to veľmi krátky čas, za ktorý tá práva vzniká a naozaj rešpektujem, že sa dodržali časy tejto správy. To, čo by som považoval za dôležité, už takto sú asi štyri oblasti. Prvou je od okruh, odkiaľ brať prostriedky. Osobne súhlasím s pani spravodajkyňou v tom, že nemá veľký zmysel zasahovať do horizontu 2020 a CF. No, o tom sme dlho diskutovali a sú to už e, rozbenuté projekty a zasiahnuť do toho je nepríjemné, pretože sa tu už e, nakopli vedecké programy a programy, ktoré už E, majú svoje smerovanie. Čo však je trochu otázkou a mám obavu, že týmto sa dostávame, že ak povieme, že nebudeme tieto prostriedky presovať, tak ten navrhovaný presun do oblasti rozpočtovej sa dostávame sa tu do určitej neistoty, pretože to pred nami e, je ďalšie rokovanie o rozpočte a mohlo by to byť určitým spôsobom komplikácia, ktorú nevieme e, odhadnúť, ako dopadne v členských krajinách. Pokiaľ by sme nakoniec skutočne bol, museli siahnuť do týchto prostriedkov, tak si myslím, že by sme mali zachovávať určitú štruktúrálnu určité štruktúrálne rozlíšenie, tak ako to bolo v horizonte a CF Potom e, tá druhá oblasť, kam tie prostriedky smerovať, už tak nie som celkom stotožnený s tým, že tá výlučná aktivita by mala ísť do energetickej účinnosti. S pani spravodajkyňou som o tom hovoril. Myslím si, že ďalšou, ďalšie veci sú energetická bezpečnosť, prenosové sústavy, to, čo vlastne obsahuje ten veľký efekt, ktorý by sa mal priniesť. A tretia vec, kritéria výberu, no už tak tomu návrhu rozumiem ako smerovanie do energetickej účinnosti, ale tento vynimočný program by mal smerovať k väčšiemu rastu, pracovným príležitostiam, väčšej schopnosti Európy, to, čo vlastne vždy je snahou, aby z týchto európskych prostriedkov investičných e, sa použilo. A posledná oblasť to je určitá jednorázovosť, kde vždy sme hovorili, že je to jednorázový apel, výnimočná aktivita do investícií. Na druhej strane, ak by fungovali všetky opatrenia, o ktorých sme tu často hovorili, zjednodušenie administratívy, lepšie lepšia previazanosť programov, tak by sme nemuseli vlastne opakovať takýto program a preto z našej pozície sme presvedčení, že by bolo že je nutné, aby tento program určitým spôsobom bol vynimočný v určitej situácii a mali by sme skôr hľadať štandardný mechanizmus financovania, nezaťažovania investorov a dlhodobý rast, ktorý by bol takto podporený. Ďakujem za prekročenie času. Thank you very much. Ďakujem pekne. To nie je žiadny problém. Slovo dostáva teraz menej Alde kolega Filip de Baker. Ďakujem pekne, ďakujem pekne predseda. A ja ďakujem eh, spravodajkyni, pretože myslím, že odvedla vynikajúcu prácu, a skoordinovala činnosť rôznych výborov v ťažkých podmienkach. No a myslím skutočne, že výsledok je jasný, parlament je zjednotený a programy ako CEF a Connecting Europe dobré a snažíme sa nájsť kreatívne riešenie a zaistiť peniaze, ktoré si bude potrebovať. Pretože o tom v podstate hovoríme. Pár pripomenok. Budeme sa tiež snažiť mm, z ALDE niečo a prekračuje to len rámec článkov 18 a 19, ktorých máme exkluzívnu výhradnú kompetenciu. E, prvé by som chcel povedať, a to ako parlament e, obhajíme ako vodné ustanovenie alebo možno článok. Nedá sa to robiť bez boja proti fragmentácii trhu v Európe, otvorenia trhu v Európe. A rovnako musíme sa lepšie snažiť, aby napríklad kapitálové trhy iniciat- ďalšia iniciatíva kom- e, komisie musia byť zosúladené. Toto je veľmi dôležité, pretože inak peniaze nebudú prúdiť. Odkiaľ peniaze pochádzajú, myslím, že je jednoznačné. E, parlament už začal hovoriť medzi viacerými výbormi o jasnej stratégii a jasnom signále pre členské štáty a hovoríme, že už dlho žiadate viacej investícií na európskej úrovni a nepripustné, že teraz sa budete takto torpedovať tieto dve dôležité inovácie, investičné dôležité, ktoré máme v európskom rozpočte a myslím, že malo by byť tiež veľmi jasné, že využijeme rezervy, flexibilitu marže predtým, než začneme škrtať a rušiť existujúce programy. Myslím, že to je jasný signál pre členské štáty a radu, aby začali konečne konať. A odkiaľ by mali pochádzať peniaze, tu musíme, myslím, zachovať otvorenú mysel. Spravodajkyňa hovorila o efektivite využívania zdrojov, to je dôležité povedať. Myslím, že tu sa dá dosiahnuť pokrok, ale rovnako by som chcel trochu širší prístup. Treba povedať, aby to bolo v súlade s horizontom 2020 a investíciami v rámci SEF a tiež treba zaistiť, aby garancie, ktoré vytvoríme, mohli byť rozšírené na súkromné investičné fondy, Vieme, aká je lokálna situácia, hlavne keď hovoríme o malých a sledných, stredných podnikoch. Je veľmi dôležité, aby sme aplikovali a spolupracovali s existujúcimi investičnými prostriedkami, ktoré, aby sme sa vyhli substitúciám a ďalším problémom, ktoré máme dnes z EIB a Európskym investičným fondom. Ja tým sa dostávam k poslednému bodu. A treba tiež jasne hovoriť, špecificky náš výbor musí sa vyjadriť k zodpovednosti a riadeniu. Myslím, že niečo sa deje. Členské štáty hovoria, čo najviac by sme mali dať do rúk Európskej investičnej banky, Európskeho investičného fondu, a, takže smerovať tam kontrolnú no a je dôležité, aby parlament zostal involvovaný nie v samotných projektoch, tým, tým sa musí zaoberať profesionáli, ale všeobecných usmernenia, ktoré stanovujeme tiež akcionárom sa hovorí, do akých projektov budú invest, bude firma investovať. Treba zaručiť transparentnosť a zodpovednosť. Takže žiadam nie, aby sme to len podali Európskej investičnej banke, kde musí to mať jasnú štruktúru, jasné stimuly, transparentnosť, čo umožní eh, sledovať jasne eh, prúdenie peňazí aj zo zahraničia. Treba eh, vedieť, aké sú priame investície na celom našom kontinente. Takže toľko priam, pár pripomienok z mene našej skupiny. Dúfam, že sa nám podarí spolupracovať tak ako aj v minulosti a dospejeme k dobrému kompromisu. A fondy a finančné prostriedky budú dobre fungovať a pomôžu e, trhom. Ďakujem pekne. teraz mene zelených Claude Turmes. Ďakujem veľmi pekne. A ja sa pridám môjim kolegom a poviem, že spravodajkynia odvedla veľmi dobrú prácu je to veľmi strategické. Momentálne máme dobré stanovisko v rozpočtovej otázke. Celý parlament nás iste podporí a s touto silnou pozíciou máme e, sílu v rokovaniach o ostatných častiach. Myslím, že to skutočne veľmi dobre odvedené bolo. Myslím, že zelený, my chceme tri veci. Poprvé európska pridaná hodnota, implementácia um, politika, zelených politik, ekologických politik z Európy 2020, ďalej otázka cezhraničnej práce, infraštruktúra musí zohrávať úlohu, ale pán Ehler o tom už hovoril, crowding auto, ak keď e, Connecting Europe bude pre dopravu, máme vyššiu garanciu implementovania cezhraničnej elektrického, elektrických a plynových vedení a železničných spojení Cez nich nám, ako keby sme zničili tieto fondy a dali ich do niečoho a finančné prostriedky, čo nie je úplne jasné, kam tie peniaze pôjdu. No, čo sa týka železnice, tak um, vôbec zmení obraz. Takže Connecting Europe Facility je to sú to 3 roky práce parlamentu, 3 roky rokovaní s 28 vládami. Myslím, že to treba udržať, pretože to je veľmi slubné. Otázke technickej pomoci. Musíme, aby to išlo aj do decentralizovaných univerzít. Chceme, aby univerzity spolupracovali, chceme podporiť rizikový kapitál, startupy, potrebujeme technickú pomoc aj na to, aby to bolo pre nich možné k otázke energetickej účinnosti. Ďakujem pekne, že ste sa tým venovali a zaoberali. A treba to rýchlo implementovať. Sú to európske pracovné miesta, nie čínske alebo kalifornské. Je to nový podnikateľský model. A treba sa zaoberať pakovým efektom. Máme dva existujúce fondy. Prvé je fond EIB, technicky korisovala Elena, je tam 30 miliónov táto technická pomoc vyvolala viac ako dvojmiliardové investície v regióne Barcelony, Milana a inde. Čiže obrovský takový efekt. No a ďalej niečo, čo sme my vytvorili, Európsky fond na obnovu, to je Európsky fond efektivity, ktorý riadi Deutsche Bank, je to 200 miliónov, ktoré sú plne teraz využité a súkromný sektor takže navyšovať kapitál. Takže Kázali sme, že energetická účinnosť nie je len veľmi dobrá pre hospodárstvo, ale dokázala, že má šupákový efekt ako iné z ktorej ekonomiky a hospodárstva. A východnej Európe pomôže v kríze s Ruskom, pretože kríza s Ruskom je plynová kríza, kríza kurovacia, no a to sú opatrenia, ktoré Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko a Polsko potrebujú. No a energetická efektivita pomôže straniť rozdelenie Európe, Európy. E, východné, európske krajiny využívajú dvakrát energie za rovnaký HDP ako západoeurópske. No a ak vyriešime túto otázku, tak vyriešime skutočný problém. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, kolega. Ďalším rečníkom mene EFDD kolega David Borelli, pani López Bermejo, GUE, NGL. Tá príde neskôr, pretože vystupuje práve na plenárnom zasadnutí. Ďakujem pekne, predseda. Ja by som sa chcel hlavne poďakovať kolegyni van Brempt za vynikajúcu prácu, ktorú zvládla za skutočne krátke obdobie práve horizontem 2020 e, Tý program nemôže byť so e, pretože by to inak postihlo veľmi program Marie Curie a iné. Každoročne ťažšie nájsť e, rozpočtové prostriedky a preto navrhujeme alternatívne zdroje, namiesto toho, aby sme to vzali programom Horizon 2020, napríklad predstupová pomoc. Predseda komisie Jean-Claude Juncker povedal, že do roku 2019 je nerealistické, aby sa uskročili ďalšie vstupy do EÚ. A preto nedajú prestupová pomoc a poskytnúť aj iné oblasti. Rovnako treba investovať do zeleného hospodárstva, pretože je o dosiahnutie emisných cieľov, o zelené hospodárstvo. Jean-Claude Juncker samozrejme chce nájsť východisko z tejto ťažkej krízy. V niektorých regiónoch, niektoré regióny sú veľmi postihnuté a potrebujeme mechanizmy, ktoré podporia investície v tých regiónoch, kde najviac klesli a ak nie taká priepastia medzi bohatými a chudobnejšími regiónmi sa bude len prehlbovať. Podporujeme všetky opatrenia, ktoré sú zamerané na investície v oblasti malých a stredných podnikov a rozvoja a výskumu. Dobre, ďakujem pekne a slovo dostávajú ďalší rečníci nie dlhšie ako 3 minúty. Najlepšie bude 2,5 minúty. Ako prvý dostane slovo kolega Tamburáno. Ďakujem pekne, ja to poviem stručne. Chcel by som poďakovať spravodajkyni. A myslím, že ona sa tiež snažila aj našu pozíciu. Ja podporím to, čo povedal kolega Borelli, aj to, čo sa týka politických cieľov, predstupová pomoc, podľa môjho názoru, momentálne je trochu anachronistická, myslím, že do tejto oblasti by sme nemali poskytovať finančné prostriedky, ale mali by sme pomôcť tým členským štátom, ktoré majú problémy, no a malé stredné podniky, majú obmedzený prístup k úverom a preto potrebujeme mechanizmy, ktoré im to budú umožňovať eh, rodinné podniky, remeselníci, eh, malé stredné podniky, pretože tie tvoria základ hospodárstva, hlavne v krajinách Južnej Európy. Ďakujem pekne, podpredseda Henkel. No, ďakujem pekne. Ja by som vás ja by som chcel pokazať na argument, ktorý si vypočujeme od komisie, keď budú čeliť nášmu, našej kritike, kritike znižovania rozpočtu Horizon 2020 povedia, že je hospodárska aktivita, ktorú spustí Junckerov program, e, sama bude podporovať aktivity v oblasti výskumu a vývoja a tak vykompenzuje to, čo bolo za z rozpočtu Horizon 2020. Ja sám som pracoval v priemysle a tiež som stál na čele veľmi veľkej výskumnej organizácie a naučil som sa niečo, a totiž, že spoločnosti kladajú za veľmi náročne investovať do projektov, ktoré sú veľmi dlhodobé je to nevýhoda kapitalizmu. No a preto všetky kapitalistické krajiny dostávajú dane od spoločnosti, ktorými potom financujú, financujú dlhodobé výskumné projekty. Takže ja vás vyzývam, aby ste tento argument komisie nepríjmali. Môžete priniesť niektoré ďalšie aktivity v oblasti výskumu a vývoja, avšak nedokáže to vykompenzovať nedostatok dlhodobého, dlhodobého výskumu a vývoja. Ďakujem pekne, kolega. Kolega Schaffhauser, nech sa páči. Oui, merci, président. Merci pour ce, pour ce rapport. Chcem povedať viac, keď som to už povedal. Ďakujem za túto správu, je to dobrá práca Hovorím ako bývalý zodpovedný e, šéf e, e, v rámci podniku energetického tu v Alsasku. Odkiaľ pochádzajú prostriedky? Ja si myslím, že otázka by mala byť položená tak, že nesmieme, nesmieme zabúdať na kvantitatívnosť v Spojených štátoch takisto pre reálnu ekonomiku treba naozaj využiť monetárne nástroje Opakujem to, mali by sme zaujať stanovisko k monetárnym nástrojom, ktoré by nemali slúžiť len bankám, ale i reálnej ekonomike. Teraz k tej skutočnosti, že využívame rozpočtové linky. Prečo neužiť, nevyužiť prostriedky, ktoré ne, e, ne, sa nevyužijú v rámci rozširovania, veď sa nebude rozširovať? Tieto linky by sa mali použiť. Prečo nie? V každom prípade je to veľká stávka, o ktorú tu ide, ktorú, ktorú si trúfa komisia. Ehm, e, pri tejto garandii dlhodobo nedokážeme mobilizovať investície, ktoré by sa urobili bez tejto garancie. Inak povedané, či sa nám podarí nájsť projekty, kam idú, smerujú prostriedky. Myslím si, že v konečnom dôsledku investície najbezpečnejšie dnes to je energetická účinnosť. Zvládať túto problematiku. Veľa sme, krát sme opakovali, že 400 miliárd sa prináša, takže 10% z nich sa treba usporiť. Čiže 40 miliárd, ak je návratnosť 10%, tak potrebujeme investície 400 miliárd. Všetky, celý e, Junckerov fond by nestačil na 10% úspor energii. Takže pozrime sa e, to, či niečomu, čo je isté, Eh, ekonomika energie. Eh, spôsobom decentralizovaným treba naozaj sa snažiť spolupracovať so štátmi a regiónmi, s aktérmi decentralizovanými v rámci daných regiónov. Nie je správne povedať, že sa odsekneme, keď sa firmy vo Francúzsku napríklad eh, Electricité de France napríklad odseknú, pretože jednoducho sa nám nepodarí realizovať veľké práce bez týchto veľkých pre, e, prevádzkovateľov. Kam idú prostriedky smerom k malým a stredným podnikom, ktoré realizujú práce v energetickej účinnosti. Ale realizácia sa nepodarí, ak sme realisti v mnohých krajinách, neusporíme, keby, keď nezapojíme decentralizovaných aktérov, a to sú i veľké spoločnosti na miestnej úrovni. A práce by mali byť eh, v menšom rozsahu pre malé a stredné podniky. Toľko moje poznámky. Ďakujem. Thank you very much. Madame Cavazon Ruiz. Gracias, señor presidente. Ďakujem pekne, pán predseda. Aj ja by som sa chcela najprv poďakovať pani spravodajkyni Van eh, Bremt eh, za to, ako sa jej podarilo poňať eh, celú túto záležitosť v súvislosti s Horizontom 2020 a rozpočtom a zakomponovať do činnosti nášho výboru a tiež iných politických skupín a výborov. Je to veľmi ambiciózny plán ale e, nemôžeme, ako my v Španielsku hovoríme, e, zobliec jedného svetého, aby sme obliekli druhého. Najlepším spôsobom, ako povzniesť opäť Európu, e, sú investície dlhodobého charakteru, takže je veľmi dôležité ďalej pokračovať a pracovať na ambicióznych výskumných a inovačných projektoch. Mám k tomu tri návrhy. Myslím si, že je potrebné zahrnúť požiadavky na najmenej 10 projektov z FSI, ktoré sa budú zameriavať na nepriame investície, technologický rozvoj, výskum a rozvoj výskumných stredisk na univerzitách a na inovačný priemysel. Súčasný návrh je príliš konzervatívny. Zameriava sa len na niektoré sektory a všetky investície do výskumu a vývoja e, neberú do úvahy ľudský kapitál. A tak e, vzniká určité riziko, že to bude horšie, než e, je existujúce nariadenie. A pokiaľ cieľom si nie je nič iné než ekonomické oživenie, musíme sem e, zahrnúť nielen pracovné miesta, ale aj účasť malých a stredných podnikov. Ďakujem. Kolegyňa Toja, ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že e, Katlín e, skutočne odviedla výbornú prácu. Spomenula e, v svojej správe mnohé veci, my by sme e, však radi prispeli e, pozmeňovacími návrhmi. Stručne k nášmu stanovisku. Tento návrh považujeme za veľmi dôležitý. Ekon sa tiež chce na toto zamerať. Chceme zmeniť základy a spôsob financovania. Vždy sme konštatovali, že by sme nemali stiahovať finančné prostriedky z výskumu, pretože chceme podporovať nové projekty v rámci vedia výskumu. Pani spravodajkyňa by mala si dať pozor na to, aby tu boli navrhnuté skutočne solidné alternatívy, pretože v opačnom eh, prípade eh, by eh, to celé mohlo podkopať financovanie Ehm, pretože toto je obmedzené. Potrebujeme skutočne dobré návrhy, aby nikto eh, nemohol naše návrhy nejakým spôsobom oslabiť. Eh, Ekon by sme mali vyzvať na predloženie návrhov riešení, pokiaľ ide o eh, investičné doložky. Nie sme za to, aby kapitál putovalo z jednotlivých krajín e, do e, fondu, ak tam bude nejaké riziko, pretože bude určité riziko, že to spolufinancovanie niekde nebude e, možné v niektorých krajinách, ani tá, tie štátne banky nie sú. Takže tento prvok spolufinancovania je veľmi dôležitým nosným prvkom. Ak všetko bude teda ak sa budú požadovať všetky ciele e, v rámci Európy 2020, samozrejme energetická účinnosť, ale aj digitálne e, záležitosti, e, transfer vedy a tak ďalej, je na rôznej úrovni jednotlivých členských štátoch a to je tiež jedným z dôvodov pre rozdiely v rámci eh, konkurenceschopnosti v Európe medzi jednotlivými eh, krajinami aj v rámci jednotlivých krajín, pretože nedochádza k transferu know-how eh, smerom na ekonomiku. Okrem toho je potrebné zlepšiť aj vzdelávanie, teda lepšie školiť ľudský kapitál. To všetko patrí k, prioritám, k úlohe parlamentu musím naformulovať kritériá, aby sme zabezpečili určitý eh, spôsob eh, monitoringu, pokiaľ ide o výber projektov. Nemali eh, by sme sa pasovať do funkcie toho, kto sám robí nejaký výbor, ale mali by sme predsa len nad týmto Eh, teda tento vývoj sledovať. Pani Rodríguez, ďakujem pekne, pán predseda. A ja by som sa rada srdečne poďakovala pani spravodajkyni za vynikajúcu prácu eh, ktorú odviedla za eh, všetky vylepšenia, ktoré vo svojom texte urobila. Rada by som posilnila, podporila tie pozmeňovacie návrhy, ktoré sa týkajú lepšieho prístupu k finančným prostriedkom pre malé a stredné podniky E, myslím si, že e, komisia by mala e, túto pasáž naozaj zohľadniť. Ide tu túto koncepciu 3000 zamestnancov, ale to nie sú malé a stredné podniky. Myslím si, že pozmeňovací návrh je veľmi, a tie pozmeňovací návrhy sú veľmi dôležité, ktorých ide o definíciu malých a stredných podnikov a e, je tiež dôležité ozrejmiť, e, že pri, e, tejto, pri tomto financovaní Horizon 2020 to sa nemá celé zastaviť Eh, chcela by som položiť eh, dve otázky, odpovede, na ktoré by sme si tu mohli spoločne zvážiť. Poprvé, pozmeňovací návrh, eh, v ktorom nejde len o ekonomickú pridanú hodnotu, ale aj o pridanú hodnotu spoločenskú. Myslím si, že v celom tomto dokumente mi chýbajú trochu sociálne hodnoty, najmä pokiaľ ide o lokálne ekonomiky. Mohlo by ísť napríklad o projekty, ktoré majú určitú spoločenskú hodnotu a nie len hodnotu ekonomickú, ide o vytvorenie pracovných miest a tak ďalej. Domnievam sa, že by bolo dôležité, aby sme sa tiež zamysleli nad tým, ako eh, by sme eh, mohli eh, naštartovať projekty, ktoré budú akýmsi sociálnym impulzom a posilniť sociálne projekty, ktoré vytvoria pracovné miesta všade tam, kde sú veľké problémy. Čiže naše pripomienky sa oberajú týmto smerom pokiaľ ide o výber e, projektov, do ktorých sa má investovať, myslím si, že máme k dispozícii podrobný zoznam. Gratulujem e, k tomuto pani spravodajkyni, ale rada by som ešte doplnila následovné e, projekty, ktoré sú zamietnuté, by tiež mali byť zverejnené a malo by byť vysvetlené, prečo tieto projekty boli zamietnuté. Pretože keď pochopíte, prečo bol projekt zamietnutý, viete sa postarať o napravu. A myslím si, že je dôležitým kritériom postarať sa tu o túto transparentnosť. Nuž a, a, a v neposlednom rade je e, dôležité, aby sme poznali kritéria výberu pokiaľ ide o investičný výbor, ako budú volení títo experti. Musia samozrejme byť podporovaní členskými štátmi, tieto prispievajú kapitálom, tento kapitál podpor- potrebujeme a preto musíme veľmi presne e, stanoviť, ako budú tieto kritéria vyzerať, ako budú títo e, experti e, vyberaní a transparentnosť, pokiaľ ide o zamietnutie projektov. Ďakujem. Pán e, Telička, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som ti chcel oceniť vašu prácu spravodajcu. Dovolte mi pár pripomienok. Pre mňa hlavným cieľom Juteho plánu je obnoviť len dôveru a myslím, že toto e, takto to treba vnímať, e, aj keď viem, že niektorí kolegovia už správne zdôraznili, že Junckerov plán sa skladá z troch pilierov a niekedy sa e, zameriavame len na finančný pilier, ale e, pilier rozvoja vnútorného trhu, trhu je tiež dôležitý pre obnovu dôvery a ďalší pilier o administratívnej záťaži je tiež dôležitý. Takže aby som rád zdôraznil všetky tri. Hovoríme o súkromných investoroch, hovoríme o tom, že by sme e, boli radi, keby sme prekonali investičnú prípad 700-800 miliónov. To znamená, že po, potenciálni investori niekde majú tie peniaze a budú ich investovať. A opätovne je to o dôvere, ale rovnako myslím, že to je dôležitý dôvod, prečo by sme ich mali počúvať. Kde by oni chceli investovať. Takže treba verejný záujem spojiť s záujmom tým, ktorí chcú investovať. A v tomto ohľade to je možno jeden dôvod viac, prečo by sme chceli vyzvať spravodajky, aby mala taký širší pohľad nielen energetickú efektivitu, aj keď eh, si uvedomujem a priznávam význam tohto cieľa, ale bol by som rád, keby sme to vnímali trochu komplexnejšie. A tiež tu zazneli tých eh, siedmých horizontoch, s tými súhlasím. A ja som v minulosti bol tiež jedným z koordinátorov pre TNT transeurópske siete a verte mi, niektoré z týchto koridorov a projektov sa nebudú môcť financovať z Junckerovho plánu, pretože len ťažko sa dá predpovedať budúcnosť, takže nebude dôvod investovať. To je o jeden dôvod viac, okrem tých, ktoré boli spomenuté, prečo by Horizon mal byť a financie v ňom zabezpečené. A ďalšia vec, pán Kika, by mali ísť peniaze. Ja by som bol veľmi rád a ocenil by som, keby sme sa sústredili nielen na malé a stredné podniky, ale keď sa pozrieme na návrh, eh, nie správy, ale návrh eh, plánu fondov financí, veľmi malo sa tam hovorí o startupoch. Takže dostaneme sa do situácie opätovne, že z rôznych dôvodov ľudia budú spúšťať startupy v USA. Mm, či z nedostatku fun- nedostatečného fungovania vnútorného trhu, a regulácie administratívnej záťaže, nech už to je čokoľvek. Takže ja by som bol veľmi rád, tu bola špecifická kategória pre startupy. Časť eh, financií z Európskeho fondu pre malé a stredné podniky mala podporovať startupy tak, aby sme nezažili takú situáciu, že pôjdu do USA, vytvoria pracovné miesta a potom sa vrátia do Európy a budú predávať svoje produkty. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, aj kolega. teraz tieňová spravodajkynia v mene GUE, pani López Bermeo a prišla, takže dávam slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, ospravedlňujem sa za to, že som prišla neskôr, ale v pléne sa to trošku natiahlo. E, takže namiesto, aby sme e, na investície využívali najmä možnosti z EIB. Plánujú sa e, tu, plánuje sa tu krátenia a vypustenie určitých častí z e, rozpočtu mm, mm, zmeny výrobnej báze v Európe, investície e, v rámci programu Horizon 2020 nemôžeme vidieť ako náhradu za súkromné investície, najmä v oblasti energetiky, e, sú investície potrebné. Samozrejme, vítame zámery pani e, spravodajkyne, e, aby nejakým spôsobom podchytila dopady týchto krátení, ale predložíme e, pozmeňovacie návrhy, e, najmä k jednému problému, ktorý je pre nás dôležitý. Želáme si, aby sociálni partnery boli zapojení e, do rozhodovacích grémií, požadujeme transparentnosť pri rozhodovaní, je potrebné projekty preskúmať vzhľadom na to, či vytvárajú nové pracovné miesta, či sa ekologické normatívy dodržiavajú. Samozrejme sme sme vlastne za to, aby malé stredné podniky mali lepší prístup k financovaniu a majú aj profitovať z tohto plánu a európsky daňoví poplatníci e, by e, z toho tiež mali profitovať, e, pretože práve oni sú tými, ktorí poskytujú finančné prostriedky pre Junckerovo plán, ale nemôžeme investovať ktorom eh, len eh, eh, samotné záruky poskytnúť. Mm, potrebujeme štátne záruky a táto strana musí byť tiež posilnená. A tak učiníme našimi pozmeňovacími návrhmi. Pán Zoriňo. Ďakujem pekne, predseda. Ja chcem stručnú vec na odpovedať. Toto je veľmi dôležitá debata možno najdôležitejšia debata, ktorú máme vo výbore. A myslím, že je nepriateľné, že tu nie je tlmočenie do niektorých jazykov európskych. Vidím, že portugalská kabinka je prázdna a rovnako niektoré ďalšie. To by som rád zdôraznil. Najdôležitejšie, najdôležitejšie je zdôrazniť vynikajúcu prácu, Kathleen a ďalších tieňových spravodajcov. Ďakujem veľmi pekne. A plne podporujem myšlienku, že to dôležité nevysielať protichodné signály verejnosti. Potrebujeme budovať synergické efekty a je to veľmi ťažké a zlé, keď začneme protichodnými signálmi. Finančný nástroj investovať do Európy to je veľmi dobrá myšlienka, dobrý mobilizačný nápad. Mám pocit, ehm, keď sa o tom hozováram s ľuďmi, tejto myšlienke, že to je veľmi dôležité. Ale keď niekedy škrtáme v oblasti výskumu, vývoja a inovácií Horizon 2020, tak strácame dôveryhodnosť ako som povedal, strácame tiež synergický efekt, ktorý chceme dosiahnuť. Hovoríme o finančných nástrojoch, ale najdôležitejšie nie sú finančné nástroje, ale je to vízia, ktorá podporuje no a koncepcia energetickej únie, digitálnej únie by mohla zmeniť naše hospodárstvo, a tiež našu schopnosť konkurovať na globálnej úrovni. Správa je jasná, ide priamo k veci. Pozmite na c som ďalšie a ďalšie sú veľmi jasné a jednoznačné. Podľa môjho názoru je tiež dôležité zdôrazniť myšlienku networkingu, spolupracovať s malými strednými podnikmi, startupmi, veľkými podnikmi, rôznymi inštitúciami. Ja sa o to budem snažiť eh, predložiť eh, pozmeňujúce návrhy k tomuto. A totiž eh, do správy nedávať len také skúsenosť, ale aj kvalitu tom, Myslím, že táto myšlienka tam trochu chýba a budem sa ju snažiť do správy zapracovať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, kolega, za vašu pripomienku. My sme žiadali všetky jazyky, ale na mimoriadne zasadnutia nášho výboru to nie je vždy možné dostať všetky jazyky na bežné zasadnutie. To je zaručené, ale nie na mimoriadne. Takže je mi to ľúto. Ďakujem pekne, pán Rubik. As the next speaker. Ja, Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel zagratulovať e, k tejto správe. Kriticky e, rozoberala e, situáciu, odkiaľ pochádzajú finančné prostriedky a musím sa pýtať, ako to vyzerá s prisľúbenými platbami, so záväzkami. A vidím, že krátkodobo musíme dať k dispozícii finančné prostriedky, aby tento program vôbec mohol odštartovať. Ale zo strednodobého pohľadu si musíme veľmi dobre zvážiť, e, či e, krátenie e, európskeho rozpočtu tu tak či tak už bol silno krátený zo strany e, vláda. Vidíme, e, že e, o 4% v ostatných 7 rokoch bol krátený 1% na redukcia personálu a teraz ďalšie veci sa chcú krátiť v oblasti, ktorú ale tak naliehavo potrebujeme. Takže je dobre zamyslieť sa nad tým, čo treba urobiť z krátkodobého, strednodobého a dlhodobého pohľadu. A myslím si, že kompetenciou Európe Európskej únie práve je umožniť cezhraničné štruktúry a za týmto účelom by sme mali možnosť aj poskytovať licencie napríklad v 28 členských štátoch, vydražiť eh, radio, eh, eh, telekomunikačné frekvencie. To by nám mohlo priniesť niekoľko miliárd, ktoré by mohli nielen na splácanie dlhov slúžiť, ale aj na realizáciu viacerých projektov v jednotlivých členských štátoch rokoch a umožnili by aj navýšenie kapitálu v oblasti investičných bank 2 miliardy ako vlastné prostriedky majú dotovať členské štáty, ak by sme takýmto spôsobom mohli prispieť. No a samozrejme by to bolo dobré, ak sa dnes podporuje telekomunikácia, dalo eh, by sa to eh, využiť, povedzme, eh, jeden cent by mohol putovať do každej domácnosti, to by bola špirála, ktorá by sa pozitívne točila smerom nahor. Zatiaľ nie sme nadšení týmto riešením. Myslím si, že musíme myslieť aj strednodobo a dlhodobo, ako by sme mohli vzbudiť nadšenie pre tento projekt, pre jeho realizáciu. Ďakujeme ďalším rečníkom, pán Helmer. Ďakujem. Všímam si, že my tu robíme to, čo parlament robíva najlepšie. Diskutujeme o tom, ako spotrebovať ešte viac daňových prostriedkov. Keď sa pozriem na to stanovisko, tak osobitne ma zaužilo e, časť 2.3. E, Nebudem do potrobnosť hovoriť o biednej e, syntaxi tohoto textu. Ale čo by som rád povedal je poblahoželať našej spravodajkyni za to, s akou odvahou použijem vašu, vašu vetu e, hovoríte o epickom zlyhaní terajšej energetickej politiky. Viete, že ja som sa snažil upútať pozornosť na obrovské zlyhanie energetickej politiky EÚ už po dlhú dobu. A veľmi je za to s učinením vidieť, že ešte niekto iný o tom hovorí. Avšak navrhujem respektíve chcem povedať, že nič vlastne v tomto stanovisku nerieši toto zlyhanie. Energetická účinnosť je vec dobrá, ale spomeňme si, že naši konkurenti vo svete tiež sledujú energetickú účinnosť, takže neverme, že energetická účinnosť sama o sebe zlepší našu e, konkurencieschopnosť. Čo my tu robíme v EÚ, že úmyselne sme otočili chrbát e, k overeným technológiám nízkonákladovým, ako je uhlie, a namiesto toho prehnane investujeme do e, nespolahlivých obnoviteľných e, obnoviteľných energií a teraz máme teda energiu, ktorá je oveľa nákladnejšia než tá energia u našich konkurent, e, konkurentov vo svete. Tieňový spravodajca z ALDE hovoril o význame zapojenia zahraničných investícií do Európy, pritiahnutie do Európy, ale to je dobrý cieľ, ale nebudeme e, nedosiahneme, ak budeme mať také zúfalo schopné ceny v energii. My vlastne skôr i pracovné miesta a priemysel z EÚ vyháňame a mnohí, mnohí z týchto priemyslov smerujú do iných, iných krajín s nižšími environmentálnymi štandardami a tým vlastne my nepriamo produkujeme oveľa viac e, emisí CO2, ako keby sme boli, ponechali tieto podniky v Európe. Takže vlastne podrývame konkurencieschopnosť a investície vyháňame z Európy a nevyhnutne aj zvyšujeme emisie. Taký je, také je to obrovské zlyhanie našej energetickej politiky a pán predseda, musím povedať, v tej, tomto stanovisku nevidím nič, čo by túto tému vyriešilo. Ďakujem. Uh, thank you, colleague. And next speaker will... Ďakujem. Kolega to. Grazie, presidente. Anch'io sono... Ďakujem, pán predseda. Aj ja by som chcel oceniť prácu Kathleen van Berempt. Už e, toho k jej e, dobrej práci bolo povedané e, veľa Samozrejme, že e, nám ide nie len o to, aby sme e, si obránili e, zdroje, ide o to, aby neboli krátené prostriedky v programe Horizon 2020. Samozrejme, ide aj o úspory energie. Nechcem tu sa teraz opäť venovať E, tomu ohraničeniu, ktoré už tu e, bolo urobené a síce tie celkovo disponibilné finančné prostriedky nie sú veľmi e, veľké. V USA sa financuje oveľa viac, oveľa väčšie objemy finančných prostriedkov. Aj tento mechanizmus, ktorý sa navrhuje, sa mi zdá byť zatiaľ pomerne komplikovaný a nebezpečenstvo je s tým spojené, že tieto investície budú veľmi pomalé. Je veľmi veľmi potrebné, e, aby však tieto investície boli realizované, pretože investície sú veľmi dôležité e, a my ich veľmi potrebujeme. Už to tu viackrát bolo zdôraznené, pretože sa nachádzame v situácii, e, v ktorej finančné prostriedky pre investície nie sú k dispozícii v takých objemoch, aké by sme si želali. Mm, nemôžeme samozrejme súkromnému podnikateľovi predpisovať, koľko a akým spôsobom má investovať. Samozrejme, e, vždy tu je riziko pri určitých druhoch investícií, takže je potrebné e, dať pozor e, na to, aby tu naozaj boli veľmi pádne dôvody na investovanie Ide tu e, najmä o, o iniciovanie súkromných investícií a e, myslím si, že by sme mohli dosiahnuť aj 50 násobok toho, čo teraz dosahujeme zo štátnych e, peňazí. Mm, veľmi dôležité je aj zameranie investícií, aj tu sú určité obmedzenia, aj jednotlivé štáty musia poskytovať e, finančné prostriedky, potrebujeme vyvážené financovanie, potrebujeme finančné prostriedky aj z európskeho rozpočtu, musíme zabezpečiť, aby nedošlo ku kráteniu finančných prostriedkov z programu e, e, Horizon 2020 a navrhujem, aby sme e, podrobnejšie upravili, ako budeme podporovať malé a stredné podniky, energetickú účinnosť, ďalej tiež zvážiť, či e, neexistujú nejaké ďalšie nástroje. V Taliansku samozrejme nemôžeme eh, mm, očakávať, že s nejakým malým objemom finančných prostriedkov sa toho udeje nejako veľa. Už treba povedať, poblahoželať eh, Katlín za to, že napísala eh, túto správu. Prečítala som si túto správu a sú tu rôzne myšlienky. Pred sebou máme možnosť spustiť štrukturálne reformy, ktoré tak veľmi potrebujeme, aby sme našu ekonomiku e, dosiahli, aby bola udržateľná, efektívnejšia. Pracovné miesta je to príležitosť, ktorá sa nám ponúka na to, aby sme mohli e, mať lepší prínos možností, ktoré máme. Váš e, pozornosť spravodajky nechcem upútať na toto. Je rozhodujúce, aby sme sa postarali o to, že Európska investičná banka e, e, nasmeruje prioritu e, trvalo udržateľným projektom tým, ktoré uprednostňujú obnoviteľné energie. Projekty spotrebovajú menej uhlíka. Mali by sme sa tiež pustiť do investícií principiálnych, ktoré budú zdôrazňovať výskum, inovácie, rozvoj a tie, kde financovanie sa e, koncentruje na rozvoj nových energií e, a také, ktoré sú nízkouhlíkové. Tiež potom treba posilniť projekty, ktoré sú, tak povediať, v experimentálnom štádiu, ale ktoré e, ktoré sú ešte tesne pred komerčným spustením. Potrebujeme európsku stratégiu, ktorá kde sa bude skúmať i ekonomické dopady, environmentálne dopady treba, aby ciele sa eh, aby sa skúmali teda dopady. Eh, dôležité sú tiež eh, je treba hovoriť o investičnom výbore, o ktorom hovorila pani spravodajka. Nemali by sme sa púšťať len do aspektu finančného, treba tiež zohľadniť všetky aspekty ekonomické, environmentálne a tak ďalej, ktoré poskytujú holistickejšiu víziu projektov. Investície by mali byť priame, aby, ak ide o projekty, ktoré majú zabezpečiť teritoriálnu kohenciu a dobré geografické a tematické rozvrstvenie. Ďakujem. Ďakujeme. Kolega Danika. Ďakujem. Budem hovoriť po rumúnsky. Nie je to tlmočenie, to bol naozaj len vtip. Veľmi ma teší, e, tá, že Katlin za pár dní odjedla takúto nelahkú prácu. Osobitne, že sa jej podarilo dotknúť sa takých citlivých tém. Čakáme tu na nejaký nový zázrak, Junckerov investičný plán. Veľmi ma teší e, kvalita jej práce a veľmi ma teší práca ktorú odviedli tieňoví spravodajcovia takisto. Všetkým chcem poblahožovať. A tiež potom som hrdý, že som členom výboru ITRE, ale keď som si prečítal túto správu, tak, tak som bol veľmi hrdý preto, že moja jedna základná obava, základná obava bola, že ako by mám vysvetľovať, keď som niekde, že Európa potrebuje prostriedky a opcia, e, pričom hovoríme tiež o tom, že op, jedi, prvá e, opcia po ruke je škrtať na výskume a, a, a inováciách. Hovoríme o konkurencieschopnosti, hovoríme o potrebe súťažiť so Spojenými štátmi, kde sú špičkové spoločnosti v Silicon Valley. Chceme bojovať takisto Eh, pri hľadaní nových nástrojov. Ale prvé, čo sme urobili, ale prvé, čo robíme, je škrtanie z výskumu a vývoja. Teší ma, že Katrin našla spôsob eh, prostriedky nájsť, naznačila celkom presne, kde by sme mali nájsť prostriedky potrebné na tento investičný plán že sa vyšle e, veľmi silný signál, že my za ITRE povieme nie, výber Európy nie je škrtať na vývoji a výskume, nie. Vieme, kde nájsť tieto prostriedky a toto je naozaj ten náznak, kde by sa prostriedky mohli nájsť v rozpočte EÚ. Druhý bod je tu jasný náznak, kde sa majú prostriedky použiť. Energetická účinnosť. Jedna z mojich obľúbených tém to sú inteligentné, zelené, malé a stredné podniky. Je tu teda veľa dôležitých spôsobov nájsť trvalo udržateľné e, rozvojové tendencie a podporiť túto časť Európe. A to je tiež kľúčový indikátor v tejto správe. No a potom ďalej číslo 3. Táto správa vysiela silný signál všetkým krajinám, že musíme byť inteligentní a nájsť inteligentné spôsoby na investovanie prostriedkov. To je všetko na moje 3 minúty. Ešte raz, ešte raz blahoželám a teším, ma, že môžem mimo tejto miestnosti povedať, že som hrdý európsky občan, pretože Európa neškata e, na výskume a vývoji. Ďakujeme, kolega. Dodám však, že že nepotrebujete vlastne rumunčinu, pretože ste si počínali v angličtine veľmi dobre. Pani Moody, ďalšia rečnička. Ďakujem. Chcem len dodať, že tiež blahoželám e, spravodajky, nepridávam sa k ostatným, že za to, čo dosiahla e, pri tejto práci. Osobitne chcem vyjadriť plnú, plnú podporu tým zmenám, ktoré sa udiali e, pokiaľ ide o financovanie EFSI. Vítam skutočnosť, že sa odkláňame od odberania prostriedkov e, v smysle, ktorý sa úplne líši od našich cieľov. To spôsobom, spôsob, ktorý sa veľmi líši od našich cieľov. A takisto chcem uznať, že práve v tomto výbore treba zdôrazňovať potrebu podpory energetickej účinnosti z tých dôvodov, ktoré už povedala Caitlin, je tu aj o tú energetickú chudobu, jeden z kľúčových riešení, ktoré eh, diskutujeme, tá diskusia o energetickej chudobe a tiež uznávame vypracovanie úlohy poradenského centra a jeho, za, jeho dosahu na členské krajiny a tiež rozvoj textu o investičnej platforme, pretože si myslím, že toto sú kľúčové elementy, ktoré doteraz nemali dostatok zacielenia Tiež vítam e, pozmeňujúce návrhy, ktoré hovoria o zapojení sociálnych partnerov v členských krajinách. Tiež dôraz na pridanú hodnotu, ktorú môže priniesť EFSI, ekonomické i spoločenské prínosy, ktoré sa tu spomínajú, merateľné výsledky e, v rámci pracovných miest. A potom tiež e, by som na záver chcela povedať, že ešte raz blahoželám mno, e, mnohým e, ďalším spolupracovníkom, za spolupra- e, ktorí sa podelili na práci. Tá práca je naozaj účinná, ktorá určite prinesie výrazné zmeny a dosiahne cieľe, ktoré sme si stanovili na projekt. Uh, thank you, madam. Ďakujem. Pán Kadek. Ďakujem. E, ja chcem e, demonstrovať energetickú účinu tým, že využijem menej než 3 minúty. Chcem povedať, že sme tu e, investovali veľa práce. I pán Christian Edler napríklad do oblasti výskumu účinnosti energie naša potreba, aby sme sa s, pomocou stratégie 2020 dokázali merať s USA a Japonskom. Ak chceme byť efektívnejší, potrebujeme výskum. Po druhé, potom nerozumiem, prečo e, nechcem, nechcem už len opakovať, ako veľmi je dôležitá účinnosť. Naše budovy, naše auta, naše továrne, prinášajú úspory, ak sú NF efektívnejšie a použijeme menej prostriedkov, e, menej, menej e, energie. Mali by sme sa snažiť zabezpečiť, aby konkurencieschopnosť EÚ bola zabezpečená, aby sme pokročili v rámci línií, o ktorých sme hovorili po tých 5 rokov. Bol som efektívny, lebo som hovoril minútu a 20 sekúnd. And kolega Christian Eller. Kolega Eller. Počul som to u pani Toja tak trochu neochotu, že to nevidí ako politickú otázku. Uvedomme si, že toto je trošku e, taký poker a mali sme e, možnosť e, na, nastaviť veci správne. Peniaze na rast. V praktickom zmysli to znamená, že to by bol spôsob nezmeniť MFF a jednoduchý spôsob nájsť rýchle riešenie. Počujem to tak trochu, tú neochotu, keď hovoríte, že či je to solidné, to, čo fan, pani Fan Bremt povedala, alebo či je to len spôsob zastaviť to a, a zabiť to. Z môjho pohľadu to nie je pravda, pretože ak si zoberiete samotný horizont, horizont je financovaný momentálne v tejto eh, chvíli z tých nedostatočne fungujúcich fondov komisia z tých e, menej fungujúcich fondov pre, presúva sem. Máme nevyriešené problémy plade z výskumného programu číslo 7, takže komisia teraz sa snaží financovať e, rastový projekt, mikromanagement, Problém je nie zmeniť MFF. Členské e, krajiny hovoria, nedotýkajte sa našich prostriedkov a je tu táto chuť nájsť rýchle riešenie. A z môjho pohľadu je to solidný návrh povedať, že to môžeme urobiť tým, že sa pozrieme na iné zdroje, aj MFF, ale že neotvoríme argument MFF, by mohlo byť umiernené, ale môžeme povedať, urobme to ako presun prostriedkov, aby sme alokáciu prostriedkov videli e, napríklad z horizontu, ale v rámci revízie MFS, ktorá musí prísť, ak to bude povinné, pozrieť sa, kde sú tie prostriedky. Môžeme prekonať i principiálny argument, ak hľadáme ďalšie zdroje, že treba otvoriť MFF. To nie je pravda. Dá sa to urobiť, pretože tento mikromanagement už robí komisia. slabina návrhu komisie je to, že kvôli manažovateľnosti si myslia, že e, zobrať rastové, dobre zobrať rastové peniaze na rastové projekty. Tak nás chcem len uistiť tak trochu, že ak aj sa pozriete na momentálny management alokovanie prostriedkov v rozpočte, komisia robí presne to, čo navrhujeme hľadá fondy, ktoré nedostatočne fungujú, aby sa tieto prostriedky našli z výkonnostnej rezervy. To je riešenie. Nie, že by sme boli tvrdohlaví, že to nechceme a preto, že by sme chceli položiť ten plán. Je tu rokovaničný potenciál. Ďakujeme. Ešte nejaký ďalší tieňový spravodajca by chcel niečo povedať, pretože pani Van Bremt diskusiu uzavrie. Shadow Rapporteur. Tieňový. On behalf of Commission, Menej komisie, pán Rgo. No comment at this point, I think. Momentálne nemáme žiadne pripomienky. Myslím, že ma budete mať príležitosť hovoriť s komisárom Katajnenom One second. Would yeah, like yeah. an additional comment, please. Áno, nech sa páči, máte slovo. Dám slovo kolegyne. Ďakujem pekne. Ja mám pár pripomienok, pretože nástroj je taký, že to je európska garancia, EIB, e a je veľmi dôležité, aby tam existoval taký rozpočtový nárazník a preto komisia predložila návrh využiť Horizon 2020 a peniaze zo CEFu. A všetky peniaze nie sú stratené pre výskum a infraštruktúru, využije sa to inak. Z grantových eh, prostriedkov sa to zmenilo na prostriedky eh, rozpočtového nástroja. No a Horizon 2020 je do 3,5 celej obálky pre MFF. Please, please. Kolegovia, Európska komisia, nech sa páči, pokračujte. Ja vám tiež chcem poďakovať za živú diskusiu a založená názory na to, ako prostriedky využiť. My sme chceli, aby ten návrh bol čo najflexibilnejší, aby mal čo najväčšie dopady a čo najrýchlejšie posilnil rast a zamestnanosť v Európe a preto sme nenavrhli žiadne kvóty pre akékoľvek projekty. Toto boli tie hlavné pripomienky. Momentálne ďakujem. Ďakujem pekne. Samozrejme, diskusia je nevyhnutná. No a zajtra pani Van Brempt o minútku. Zajtra o 17.30 dve hodiny sa podpredsedom komisie Katajnenom, Misanom Moedasom a iste všetky otázky budú zodpovedané zajtra. Takže z tohto hľadiska treba vnímať stanovisko dnešnej komisie. Takže zajtra 17.30 prosím prídite. Na slovo dostáva spravodajkyňa teraz. Zniesli ste všetky tie zdravá e, slova pochvaly. Už e, v Holandsku hovoríme, v Holandsku sa tak hovorí, že treba si uvedomiť a treba sa mať na keď dostanete príliš veľa kvetí, kvetov, pretože na konci tam bude nebezpečný aj ten črepník. No včera bolo MDŽ, takže je to úplne v súlade. A aktuálne. No dobre. Ako som povedala, toto už je práca nielen spravodajkyne a nášho týmu, ale je to práca tieňových spravodajcov tu a v inom výbore a je to najsilnejší signál, ktorý ako parlament môžeme vyslať. A zástupcom komisie musím povedať, že oni sú štátni zamestnanci a nie na nich, aby spravili nejaké politické vyjadrenia, to chápem. A zajtra nás to čaká s komisármi, jeden z dôležitých záviskum a vývoj, vymyslel druhý, má svoje portfólio tiež a budú nám môcť zodpovedať naše otázky, ale vyzývam zástupcov komisie, aby už teraz ohľadnili a uvedomili si, že túto pozíciu budeme brániť v debatách o rozpočte a pripravte sa na pripravte si dobré riešenia, možno aj v spolupráci s nami, pretože v konečnom dôsledku toto je veľmi dôležitá situácia pre komisiu. Viem, na generálne riaditeľstve pre výskum a inovácie a na ďalších Ehm, viem, že aj im krváca srdce, keď musia škrtať peniaze z rozpočtu Horizon 2020 a CEF. Ja som nebola až taká aktívna ako pán Ehler a ďalší v rokovaní v rozpočte Horizon 2020, ale viacročný finančný rámec veľmi pozorne sledujem a návrhy komisie v súhlasili a boli v súlade s, tý, s názormi parlamentu ako rady že teraz treba povedať, že musíme byť partnermi v tomto boji. Na jednej strane máme dobrý investičný plán, ako som už povedala, a ako myslím väčšina, aj keď nie, keď nie všetci, ktorí sa vyjadrili, povedali, že podporia tento plán, takmer všetci teda. A dokonca sme podporili ten základ Dôležitá je garancia, a nemôžeme škrtať prostriedky z dvoch veľkých programov, ktoré už existujú, aby sme pripravili Európu do budúcnosti. Dobre, takže nebudem hovoriť o tom zdlhavo. Ja vyzývam na všetkých, aby sme sa nezaoberali detailami toho, čo navrhujeme, pretože to je úloha rozpočtového postupu. My stanovujeme princípy a zaistujeme, aby ten nástroj tu bol. My máme záväzky a potom je na zástupcov rozpočtu, aby v konečnom dôsledku peniaze boli tam, kde sú potrebné, aby bolo zaistené, že tento program bude fungovať a že dosplnené podmienky budeme diskutovať v rámci viacročného finančného plánca, ako to bývajú zvyšku energetická účinnosť, všet, či sa zhodneme na rozpočte, ale energetická účinnosť. Vidím tu rôzne priority, diskusie o tom. Dovolte mi povedať si, existuje len aby prioritizoval energetickú politiku. Nie, vôbec nie. To rozšírim, pokiaľ to bude súčasť komplexných politických línií o klíme, energetike, Horizon 2020, diskusie sa vedli o CEF. Existuje je dôležité, aby naše investície boli v tomto širšom e, rámci. Hovoril som o viazanosti na energetickú účinnosť, pretože som presvedčená o tom, že to, tak sa dá zaistiť nielen to, že splníme naše klimatické ciele, ale splníme investície, ktoré vytvoria pracovné miesta a je to dôležité pre ľudí v núdzi, ceny energii. Nie je to jediná priorita, samozrejme. Ja som zaistila široké spektrum a snažila som sa o to a, a na záver, pretože nepovedal som na úvod, ja som pripravila pár pozmeňujúcich návrhoch definíciou malých a stredných podnikov v Belgicku. To nie je, a nemyslím si, ale Belgicko nie je netypická krajina spoločnosť, ktorá má 3000 zamestnancov, nie je malá alebo stredná spoločnosť, malý alebo stredný podnik. Je to veľmi veľký podnik. No a samozrejme, oni majú tiež práva v rámci FC, na sú dobré projekty, to nie je problém. Spektrum máme za stredných podnikov, potrebujeme definíciu, ktorá bude viac odpovedať realite a neonatívnym stopom. Takže Čaká na, čaká nás ďalšie diskusie s komisármi. Ďakujem za tie kvety kolegom, ale toto je len prvý krok. A, a keď, aj keď hlasovanie na itra a ďalších výboroch dopadne dobre, nie som si istá, tak tie diskusie, tá tvrdá práca nás čaká v krokoch, keď budeme musieť rokovať len s radou. Takže treba byť jednotný ešte v týchto otázkach. Ďakujem veľmi pekne za tieto slova. Ja teraz budem pokračovať mojim rodným jazykom a poviem vám, že ja vždy počúvam tlmočenie do polštiny. Tlmočníkom ďakujem. Pre mňa je to dôležitý jazyk. No a teraz za dámy páni. 13. marca vyprší lehota 2.0. Zajtra sa stretávame 17.30 a opäť s podpredsedami komisie, s komisármi čakajú nás dôležité diskusie, takže zajtra dostaneme všetky odpovede na otázky, ktoré sú pre nás kľúčovými otázkami, odkiaľ budú peniaze na tento obrovský investičný program. Takže dovidenia zajtra o 17.30. Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia. Manka aj povedal niečo?